bol zverejnený a vypočujeme si zástupcu komisie e, v súvislosti s problémami s potravinami a konského mesa. Chcel by som povedať, že nebudeme mať všeobecnú rozprávu, nemôžeme klazenie otázky pomocou modrej karty. A hneď dostane slovo komisia a pán Borg, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci a poslankyne za ostatné či týždne som vystúpil na pôde výboru pre polnohospodárstvo ako aj životné rozpravy a životné prostredie 28. februára k objavu konského mesa, ktoré bolo označené ako hovedzie meso v niektorých mesových výrobkov v niektorých členských štátoch. No a teraz som rád, že vás môžem informovať o aktuálnych situáciách a opatreniach, ktoré sme prijali, alebo ich plánujeme v najbližšej budúcnosti prijatia. A dovolte mi povedať, že dnes, len mesiac potom, čo sa objavili prvé e, záležitosti, situácia je taká, že škandál e, neukazuje na krízu v, na ohrozenie verejného zdravia. A to hovorím teraz, pretože musím ešte podotknúť, že o zdravotných aspektoch ešte prebiehajú vyšetrovania. Takže tento škandál, keď je veľmi vážny, e, doteraz nie je problémom potravinovej bezpečnosti, tak ako, alebo podobne ako sú boli problémy verejného zdravia a potravinovej bezpečnosti v minulosti. Čiže je to problém e, podvodného označovania. A ako viete, e, tak predajcovia a výrobcovia potravín sú primárne zodpovední za to, aby požiadavky zákonov boli plnené. Zatiaľ, čo členské štáty zodpovedajú za e, náležité každodenné dodržiavanie zákonov a pravidel. Je úlohou členských štátov skontrolovať, či produkt je nejaké riziko, alebo e, či e, dodržiava všetky potrebné akreditácie. Ďalej sú tu nástroje ako nástroj RASP, časné varovanie pre potraviny alebo krmivá, kde sa okamžite všetkým členským štátom oznámujú všetky problémy a všetky štáty oznámujú e, v rámci súčasného škandálu e, nálezy konského mesa, ktoré bolo označené ako e, hovedzie v niektorých mesových výrobkoch, boli okamžite komunikované všetkým členským štátom no, pomocou systému Takže naše, naše systémy vystupovateľnosti fungovali správne a umožnili členským štátom a orgánom členských štátov e, rýchlo stanoviť, kto urobil čo, kde a kedy. Takže všetky členské štáty e, teraz e, vykonávajú testy DNA a no, testujú to na prítomnosť fenylbutazónu v súlade s odporúčaniami, ktoré podporili členské štáty a ktoré prijala komisia 19. februára. 8. E, februára sa vo Veľkej Británii objavil prvý prípad, 13. februára zasadlo grémium členských štátov, ktoré sú, boli postihnutí týmto problémom. 13. februára boli zverejnené odporúčania pred stálym výborom a pre potravinový reťazec, no a členské štáty odsúhlasili tieto inšpekcie a kontroly. Na odporúčania boli prijaté 19. februára testy budú pokračovať v priebehu marca, no a členské štáty budú okamžite informovať komisiu o pozitívnych nálezoch a poskytnú prehľad výsledkov do 15. apríla a správa bude zverejnená krátko potom. Ja hovorím okamžite, keď vypukla táto kríza, aby sme obnovili dôveryhodnosť, a tak musíme vykonávať nielen vyšetrenia a inšpekcie, ale musíme sa zaviazať, že výsledky budú zverejnené. Okrem toho e, sa Europol koordinuje e, vyšetrenia a vyšetrovanie e, podvodu, no a všetky kontaktné miesta Europolu sú náležite informované. Dovolte mi povedať, že len najprís, najprísnejšia a kompletná transparentnosť môže napraviť dôvery spotrebiteľov. Keď sa na to pozrieme v širšom kontexte, tak vidíme, že naša legislatíva je v podstate stabilná, dobrá. Podvody nespochybňujú platnosť alebo podstatu samotných pravidel. Problémy spočívajú v implementácii legislatívy a nie v samotnej legislatíve. E, tak ako v prípade akýchkoľvek škandálov, kríz alebo hrozieb spojených s potravinami, musíme z toho vyvodiť dôsledky. No a v prípade potreby e, prijať náležité zmeny. Škandál s konským mesom nebude žiadnou výnimkou. Verejná dôvera bola otrasená, no a súčasť e, uistenia spočíva v tom, ako budeme reagovať rýchlo, e, využijeme nástroje, ktoré máme k dispozícii a budeme analyzovať údaje bezodkladne. No a komisia už zvažuje, ako môžeme ďalej posilniť naše pravidla a kontroly v troch oblastiach, ktoré e, pritiahli osobitnú pozornosť. Sankcie, úroveň kontrol a e, označenie pôvodu. Takže poprvé, e, význam náležitých kontrol a reštriktívnych sankcií, aby sme uplatňovali legislatívu, sa no a počas súč- e, súľade so súčasnou smernicou členské štáty musia aplikovať náležité a rozhodné sankcie. Nasledujúci návrh, ktorý bol vypracovaný pred týmto vypuknutím tohto škandálu, o implementácii pravidel v celom potravinovom reťazci. E, e, vyžaduje členských štátov zaviesť finančné sankcie, ktoré sa budú uplatňovať na zámerné porušenie pravidel o potravinovom reťazci. A toto musí však reflektovať hospodársky zisk e, tých, ktorí podvodne obišli existujúcu legislatívu. Takže vyššie sankcie ako to, ako možný zisk, bude rozhodujúci ďalej. Mnohí žiadali efektívnejšie kontroly, no a skutočne nadchádzajúci návrh prinesie výrazné zlepšenia a bude zahraňať nielen možnosť od komisie, aby žiadala od členských štátov eh, implementovať koordinované plány kontrol určitého trvania, aby eliminovala nedostatky v rámci celého reťazca, ale aj všetky e, právomoci, aby sa stanovili špecifické e, požiadavky na kontroly v prípade identifikácie nových e, rizik. Komisia môže odporučiť, aj v tomto škandále komisia môže len odporučiť plán a viem, že všetky členské štáty to implementujú, avšak nie je to právne záväzné. No a po tretie, ako vieme, Niektoré členské štáty a aj niektorí členovia tohto zhromaždenia žiadajú povinné označovanie krajiny pôvodu. Ja som to povedal e, na verejnosti už viackrát, že e, táto vec nesúvisí pri, priamo s týmto škandálom. Škandál by vybukol, aj keby sme mali povinné označenie krajiny pôvodu. Ale je z viac členských štátov, ktoré e, tvrdia, že musíme využiť túto, túto príležitosť, aby sme využili povinné označovanie krajín pôvodu nielen pre čerstvé hovedzie meso, ale aj pre eh, spracované potraviny. A ešte predtým, než vypukol tento škandál, tak komisia bola povinná koncom roka eh, preštudovať eh, tento problém, no a správu očakávame do konca tohto roka. Ja som sa zaviazal zrýchliť zverejnenie tejto správy, ktorá bude zverejnená začiatkom alebo ešte na jeseň. Táto správa e, musí sa zaoberať označovaním pôvodu spracovaných potravín. Toto zvorazňuje potrebu spotrebiteľa, aby boli informovaní, vykonateľnosť e, označovania pôvodu a analýzu nákladov a výnosov, ako aj dopad na vnútorný trh a medzinárodný obchod. A ako som už povedal, pani predsednička, ja Mám v tejto otázke otvorenú mysel aj napriek tomu, že to nie je práva príčina tohto škandálu a budem konať príslušne po zverejnení správy. Takže aj napriek tomu, že označovanie krajiny pôvodu by nezabránilo súčasnému škandálu s konským mesom, tak ja budem túto správu snažiť sa zverejniť čo najskôr a potom vám oznámim akékoľvek zmeny. A dovolte mi na záver povedať, že dôvera verejnosti je veľmi krehká a môže sa veľmi rýchlo rozbiť. No a preto budem žiadať od členských štátov, aby zrýchlili a sprísnili kontroly, už sa vykonali niektoré trestnoprávne vyšetrovania a zaistím akéko, a okamžitú, okamžité zverejnenie a obeh informácií, aby sme tento problém mohli vyriešiť čo najskôr. A doteraz, musím povedať, že doteraz som spokojný s úrovňou spolupráce členských štátov. Musím zdôrazniť, že je mimoriadne dôležité, aby sme vyvodili dôsledky z tohto škandálu a ja vás uistujem, že obnovíme dôveru v náš, náš potravinový reťazec čo najskôr. Ja som povedal verejne, že máme jeden z najlepších systémov a na, na svete a na tom trvám. To, to neznamená, že to nemôžeme doladiť, to neznamená, že nemôžeme vyhodiť dôsledky z kríz minulých a súčasných a nikdy sa nemôžeme uspokojiť, pretože v skutočnosti máme jeden z najlepších systémov potravinovej bezpečnosti na svete neznamená, že o túto pozíciu nemôžeme prísť. No a ja a sa teším na spoluprácu a podporu parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. No a slovo dostávajú rečníci v mene skupín a ako prvý pán Seber na 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, ja zdieľam váš názor, že ma, keď tvrdíte, že máme jeden z najlepších systémov bezpečnosti potravy na svete, ale skutočnosť je taká, že v ostatných rokoch sa objavujú rôzne potravinové škandály a tento škandál ukazuje, aké obrovské sú problémy v tomto sektore. Ja myslím, že nemôžeme povedať, že e, máme dobrý systém a treba ho len trošku doľadiť. E, myslím, že treba preveriť a dúfam, že to komisia aj vo svojej správe urobí. E, preveriť, čo sa dá zlepšovať. A ja nemyslím, že je dobré hovoriť, že členské štáty sú za kontrolu Eh, myslím, že na európskej úrovni a osobitne komisia eh, nesie osobitnú zodpovednosť, aby tento sektor náležite fungoval. No a myslím, že najväčší sektor, najväčší problém je, eh, že sme prišli o veľkú časť dôvery spotrebiteľa. To je obrovský problém, ktorý momentálne máme. A obnovenie dôvery bude veľmi náročné a nákladné. Vy ste hovorili, treba to vyšetriť. Áno, boli to kriminálne činy, máte pravdu nedá sa tomu úplne zabrániť, ale treba sa zamyslieť nad tým, aké kontrolné systémy by sme mohli zaviesť, aby e, potenciálne bolo nezaujímavé, hlavne z hospodárskeho hľadiska, aby sa takéto veci diali. A ja myslím, že tu e, komisia si to musí spočítať a vypočítať, aké drahé by bolo e, robiť námatkové kontroly a zvýšiť ich počet, aby sme mali čo najvýhodnejší, ale účinný a efektívny systém kontrol. No a komisia je povinná urobiť tieto veci. No a ďalej e, musíme e, preveriť, aký je trestoprávny rámec v niektorých členských štátoch. Niekde to je veľmi prísne, niekde zase veľmi laxné a to treba prispôsobiť. A, a e, musíme mať rovnakú sumu. No a po tretie, je tu problém s tlmočením. Hovorí, Karol, nepočul, čo, nepočul si, hádam, čo som povedal. Nušia, smola. Čo, čo sa dá robiť? No už dobre, budeme pokračovať. Nech sa páči, pán Zeber. No tak, ako som povedal, dôležité je, aby sme mali kontrolný systém a po druhé, treba preveriť eh, zodpovednosť no a obnoviť dôveru. No a komisia je tu základ, na ktorom musíme ďalej budovať. No a dúfam tiež, že e, toto, to, táto žiadosť a požiadavka e, označenia krajiny pôvodu e, potravín. Tieto informácie pre spotrebiteľov sú veľmi potrebné, aby sa dokázal rozhodovať. No a v sektore potravín je samozrejme veľmi nebezpečné mať tú mentalitu čo najnižší cien, pretože to vedie k tomu, že sa znižuje kvalita. No a myslím, že to je e, v záujme e, komisie, parlamentu a rady, že aby sme čo najskôr e, zaviedli čo najvyššie štandardy, aby sme zaviedli prísne kontroly a našim spotrebiteľom dávali na stôl to, čo chcú. A to sú kvalitné a zdravé potraviny. Ďakujem pekne, pán Zeber. Slovo dostáva pani McAvan na dve minúty. Um, Vážená pani predsedajúca komisia, vítam väčšinu toho, čo ste povedali dnes do poludnia, najmä to, čo ste povedali o zrýchlení štúdie o označovaní mesa v spracovaných mesových výrobkoch. E, povedali ste, že to nebol dôvod krízy. Samozrejme, že nie, ale keď parlament hlasoval pred dvoma rokmi za túto vec, tak sme chceli, aby firmy prevzali zodpovednosť za svoj vlastný dodavateľský reťazec tým, že na svojej etikete označia pôvod mesa, väčšiny mesa. A ja si myslím, že spotrebitelia boli naozaj šokovaní, keď zistili, aký e, nekontrolovateľný je e, spotrebiteľský reťazec, aký je rozvetvený, že sa meso e, búra v jednej krajine, melie v druhej krajine, plní v tretej. Ja si myslím, že by to malo byť byť väčšou kontrolou, pretože potom nepríde k takým chorobám, ako bola kríza z, ako boli krízy v minulosti. Myslím si, že ak si rada myslí, že to bude príliš nákladné, predstavme si, čo už sa minulo na zistenie skutkovej podstaty, odkedy sa táto kríza, posledná kríza rozbehla. Myslím si, že mnohí ľudia si myslia, že zmeny, ktoré sa udiali v roku 2006, pravidlami o hygiene v oblasti spracovania mesa, inšpekciami a podobne, najmä v porážkach, na porážkach, na bytunkoch, pomohli, ale teraz už nemáme každodenné inšpekcie, iba tie, ktoré sa nahlasujú a iba každé tri alebo každých 6 mesiacov. A práve tie mm, bytunky alebo firmy na spracovanie mesa, na rezanie, krajanie mesa treba kontrolovať lepšie. Ja si myslím, že revidovať tie, túto legislatívu treba, pretože v novinách v Británii čítame, že treba, aby sa, sama, aby sa samo regulovalo hospodárske odvetvie mesovýroby a spotrebitelia ako majú mať potom dôveru, ak vypukne táto kríza. My, komisár, zhliadame k vám, aby ste sa neopakovali chyby z minulosti. Ďakujeme, pani Kavan. A teraz dostane slovo pán Davis na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca komisia ja keď som bol poslanec pred 14 rokmi, keď som prišiel do parlamentu, tak tiež som sa potýkal s ďalšou krízou v Nonturbrii. Farmári takisto mali problém a takisto e, ľudia chceli podporovať riešenie krízy. Členské štáty sa zapojili, ale vtedy komisár nemal k dispozícii žiadnu armádu, žiadne policajné zložky. To vždy závisí od členského štátu, ako presadí svoje zákony na svojom území. Ja som mnohokrát sa vrátil k tomuto poznaniu a spolieham na vaše slova, ktoré ste povedali, že treba efektívne, po, proporčne e, robiť legislatívu tak, aby odrádzala ľudí od e, páchania nesprávnych vecí. Etiketovanie je žiaduce, ale pokiaľ členské štáty ich neuved- ho neuvedú do praxe, pokiaľ nebudeme mať sankcie v rozličných členských štátoch, ktoré budú rovnaké pre všetky členské štáty, tak sa budú pretrvávať tieto rozličné prístupy k potenciálnemu porušeniu zákona, súdnym sporom a trestom, ktoré porota vyhlasí. Ja si myslím, že európske zákony by mali platiť rovnako a efektívne v každom jednom členskom štáte EÚ, že by nemali byť takéto rozdiely, pretože potom vám ľudia povedia, prečo by sme my mali robiť toto, keď v inom štáte to nerobia. Európska únia by e, nemala však na členské štáty uvaľovať e, trestnoprávne zodpovednosti. To je niečo iné, za to zodpoveda iná časť komisie, ale aspoň je tu jasne vidieť, že potrebujeme viac diskusí, viac analýz, čo vlastne členské štáty ako presadzujú v legislatíve na svojom území. Nejde tu o to, že niečo je na papieri, ale ide aj o to, či sú inštancie, či sú organizácie, či sú v teréne ľudia. Prosím vás, hovorme o tom, poukážme na veci, ktoré sa udiali, hovoríme o tom v rade, hovoríme o tom v parlamente a ak nie je zabezpečená rovnaká aplikácia práva, tak potom prichádza k nedôvere, k, e, nemáme reputáciu a ľudia sa na nás nebudú spoliehať. Ďakujeme, pán Davis. E, ďalej má slovo pán Šliter na 3 minúty. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcel poďakovať pánu komisárovi, za to, že reagoval na mnohé návrhy, ktoré sme predkladali tejto snemovni. Chceme napríklad lepšie fungujúci systém sankcií a trestov, ako to bolo v ostatných rokoch, v porovnaní s tým, ako to bolo v ostatných rokoch, ale máme tu e, zákon o konzervovanom mese, ktoré sa predáva, preetiketuje, nová etiketa, nová nálepka sa nalepy. S tým boli už problémy. Ďalej tu máme problémy s mesom, ktoré pochádza z Maďarska a ktoré bolo označené ako jeden druh mesa, pritom to bol iný druh mesa a nikto za to nedostal žiadnu sankciu. Bolo tu už v minulosti priveľa škandálov, ktoré opäť a opäť sa vynárajú na povrch. Je tu problém. Ľudia majú pocit, že stojí za to risknúť a oklamať spotrebiteľov namiesto toho, aby boli čestní. Tomuto musíme zamedziť, musíme E, zariadiť, aby to prestalo. Musíme byť prísnejší pri trestaní takýchto prečinov. Musíme zabezpečiť, aby ľudia vedeli, že naozaj sa dostanú do vážnych problémov, ak ich chytia, že robia niečo zlé. Treba sa zamerať na bytunky, ktoré by mali mať vlastných inšpektorov. Verejní inšpektory by mali pôsobiť po celom, po celej dĺžke reťazca dodavateľského, pretože ak máme monitorovacie a monitorovacie dozorný systém inšpekcií, tak nech aj funguje v praxi. Treba zabezpečiť, že, sú, že budú náhodné kontroly, neohlásené kontroly a to si e, organizácie a inštitúcie sami uvedú do praxe, potom sa zistí, čo funguje. Ďalej je tu označovanie krajiny pôvodu. Požiadali ste, aby bola vykonaná štúdia. Ja dúfam, že hneď, keď budú dostupné výsledky tejto štúdie, prídete s návrhom, pretože spotrebitelia by chceli tieto informácie mať na etiketách. Chcú vedieť, čo sa deje. Chcú vedieť, či kupujú e, hovedzinu alebo kde boli zvieratá, z ktorých sú výrobky urobené, vychované, kde boli porazené na porážkach, kde boli búrané. Takže máme, keď by sme mali takúto podrobnú etiketu, to by bolo výborné. Ďalej by bolo výborné, aby sme mali kratší dodavateľský reťazec. Najkračší by bol ideálny od poľnohospodára rovno spotrebiteľovi. A potom treba zabezpečiť, aby fungovalo verejné obstarávanie so všetkými informáciami, ktoré k nemu patria. Treba, aby sme mali čerstvé potraviny, aby sa dodávali čerstvé. A takisto treba zvážiť kapacitu vnútroeurópskeho jednotného trhu, aby boli jasné, transparentné kontroly, aby boli naozaj aj zavedené do praxe pri výrobcoch. Potom bude aj možnosť pravdepodobnosť, že sa nebudú predávať rizikové výrobky, pretože budú zachytené v takomto systéme. Treba, aby ľudia brali vážne svoju prácu a aby naozaj mali všetci dostup, dostupné presné informácie, aby sme zabránili týmto prečinom. Teraz má slovo pán Nikolson na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nepochybne dôvera spotrebiteľov bola otrasená škandálom súvisiacím s konským mesom vo výrobkoch Myslím si, že toho všetkého sa dá e, aj poučiť, niečo dobre naučiť, pretože ľudia sa začali vrácať k miestnym mesiarom a kupovať u nich. To je jasné posolstvo, že chcú vedieť, odkiaľ pochádza meso, ktoré jedia, čo kupujú. Chcú vedieť, čo kupujú. Možno to e, bude dobre, aby sa všetci zobudili, aby si to uvedomili, že toto chcú ľudia. Všetky etikety na svete nám nezabrania tomu, že e, ľudia, ktorí chcú robiť podvody, tak ich budú robiť naďalej. Takisto náležité inšpekcie, oni nezabránia na 100% všetkým podvodom. Prečo to hovorím? Z dvoch dôvodov. E, spracovateľský, dodavateľský reťazec je príliš dlhý a existuje tu tlak od maloobchodníkov na potravinársky priemysel, aby stlačili dodávateľia cenu, aby im dodávali lacné meso. Dovolte, aby som veľmi jasne v snemovni a náhlas toto povedal. Lacné potraviny neexistujú, dobré potraviny stoja peniaze, za ktoré stoja. Ďakujeme, pán Nikolson. Slovo má teraz pán Eňu na jednu minútu. Pred 13 rokmi britská vláda umožnila Európskej únii, aby mala kompetenciu vo všetkých aspektoch potravinového práva. Čo sa za posledné týždne stálo, to je uh, ukážka jasnej inkompetencie. A to vy, vyústilo do toho, že Briti jedli konské meso, keď si mysleli, že jedia uh, hovedzinu. Nož a, a systém uh, je náchylný na podvody. No a uh, keď sa to rozšiluje, tak uh, podvody sú súčasťou života v Veľkej Británii, kde sa eh, ten systém vo Veľkej Británii, eh, kde sa vykonávali pravidelné kontroly, tak eh, by sme to hneď zistili. Je, je smutné, že niektorí britskí členovia parlamentu hovoria, že naše orgány majú rozhodujúce právomoci e, v tomto, e, v tomto probléme, pričom situácia je úplne iná. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Eniu. Slovo dostáva pani Anderson na 1,5 minúty, nech sa páči. E, komisia povedala, že bez ohľadu na legislatívu, ktorá existuje, vždy sa nájdú nejakí zločinci, ktorí sa budú snažiť obísť systém kvôli vlastnému zisku. To je pravda, ale to neznamená, že my ako regulátori by sme mohli, eh, mohli eh, pokračovať. Máme nástroje, aby sme eh, zistili akékoľvek trestné činy. Celá Európska únia môže tvrdiť, že má jeden z najlepších systémov na svete, avšak nie je to na 100% vhodné pre spracovateľský sektor. Už malo by, malo by sa to zaoberať Eh, povinným, povinným označením krajiny pôvodu aj regiónu pre mesové produkty, a vrátane spracovaných produktov, ako aj mrazených. Takýto proces by zaistil, že eh, budeme mať eh, vlastníci obchodov budú mať zodpovednosť za dodávateľský reťazec. Nuž, mali by sme umožniť identifikovať írske meso alebo škótske e, meso, e, ak si to želajú výrobcovia, čo by umožnilo vystupovateľnosť a zamedzilo e, škandálom, ako je tento. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Lukas Hardon na jednu minútu, vážený pán predsedajúci. V Holandsku hovoríme Jedno príslovie hovorí o e, že a to, k čomu došlo vlastne teraz, že namiesto hovedzieho sme jedli konské meso. Sú producenti a výrobcovia, ktorí predávajú konské meso a uvádzajú, že je to hovedzina a agentúra, ktorá mala fungovať, tak nezafungovala. Boli to vnútroštátne orgány, ktoré tento škandál odhalili a poukázali na ňa. Boli to jednotlivé štáty, ktoré túto vec priamo riešili. Ako už naša politická strana dlhé roky hovorí, musíme e, zrušiť EFSU, je zbytočná, nerozozná konia od kravy. Mali by sme nechať kompetencie na vnútroštátnych orgánoch a takto spotrebiteľ bude vedieť, aké meso má od konia. Ďakujem. Ďakujem. Pán Borg bude odpovedať na tieto jednotlivé otázky a komentáre. Nech sa páči. You, um, most... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Väčšina príspevkov, ktoré odzneli, sa týkali dvoch alebo troch záležitostí a ja sa pokúsim odpovedať práve na tieto. Naj, najprv sankcie. Tresty. Ja súhlasím s tým, že aj keď legislatíva spočíva najmä v smerniciach nemáme dostatok nariadení, ako to je napríklad v trestnom práve alebo environmentálnom práve, kde sú špeci- špecifické tresty, už spomenuté priamo v nariadení. Aj tak si myslím, že by sme v smerniciach mohli byť špecifickejší, keď ich budeme koncipovať. Verím totiž, že v takejto citlivej téme musíme byť mimoriadne transparentní a musíme zabezpečiť, aby nebolo možné páchať prečiny ja si myslím, že presadzovanie práva v praxi je v rukách e, členských štátov a že komisia nemá kontrolu nad rozhodnutiami súdov členských štátov, presne ako povedal pán Davis. Tam, v členských štátoch sa implementuje legislatíva. Ja som počul o prípadoch, kedy sa výrobcovia mesa, ktorých licencia bola pozastavená, nebola pozastavená, aj keď boli uznaní za vinných v istých veciach. Preto si myslím, že hospodárske trestné sankcie by mali byť na jednej úrovni ako potenciálne hospodárske zisky, ktoré mohli subjekty dosiahnuť z podvodu. Inak bude tento problém pretrvávať a porušovanie novej legislatívy bude rozsiahlejšie, keď budú tresty veľmi mierne. Tak ako som povedal v minulosti a tak hovorím i dnes, že fakt existencie zákona nezastaví e, zločincov. Máme aj zákony proti lúpeži. Ja som si istý, že práve v tejto chvíli v Európskej únii nejaký lúpič lúpi. E, neznamená to, že by sme sa mali pohodlne usadiť a nerobiť nič a očakávať, že raz e, každú chvíľu niekto poruší nejaký zákon. To nehovorím. Treba len hovoriť, že že treba brať veci realisticky. Nič nie je dokonalé. To samozrejme neznamená, že treba hodiť flintu do žita. Neznamená to ani, že máme prestať odstrašovať potenciálnych páchateľov trestných činov. Ja len hovorím, že treba brať veci v takej perspektíve, aká je realistická. Samozrejme, že inšpekcie sa dajú zlepšiť, ale spôsob, akým sú inš- inšpekcie štrukturované, zabezpečujú zabezpečujú bezpečnosť potravín a všetká ostatná legislatíva týkajúca sa etiketovania alebo iných vecí opäť len treba, aby bola implementovaná v členských štátoch EÚ. Výrobcovia potravín by mali etiketovať svoje potraviny. Tí sú primárne zodpovední za to, aby bolo, bola potravina označená o, na etikete. Potom tu máme kontrolný systém, ktorý majú svoje národné úrady, zabezpečujúce bezpečnosť potravín Členské štáty majú zodpovednosť za tieto veci. A potom tu máme agentúru, írskú agentúru, ktorá zabezpečuje, aby e, potraviny boli bezpečné, aby sa hovedzie burgery nedostali na trh ako e, nejaké iné burgery a takisto, aby produkty, ktoré majú obsahovať hovedzinu, aj obsahujú hovedzinu, neobsahovali 80 konského mesa. Toto by mali zabezpečiť príslušné orgány. Zistilo sa však, že škandál s konským mesom vypukol na konci januára a že niekedy tomu tak je, že niečo označené ako hovedina obsahuje 80 konského mesa. Veterinárne inšpekcie eh, viac menej fungujú, ale týkajú sa hlavne bezpečnosti potravín. Toto počiarkujem. Veterinári netestujú druh mesa, z ktorého pochádza príslušná potravina. Oni len testujú, či je to bezpečné pre ľudské zdravie jesť túto potravinu. Až nedávno sa začala testovať DNA v potravinách, aby sa zistilo aj z akého živočišného druhu pochádza e, meso. A na etikete e, by mali byť uvedené všetky ingrediencie, z ktorých sa produkt skladá. To je tiež pravda. Ako povedala pani McEwen, nie je to vždy iba na inšpekciách a na legislatíve. My by sme sa mali pokúsiť predložiť návrh, aby boli členské štáty povinné konať aj náhodné, neohlásené inšpekcie, okrem tých, ktoré už bežia. A to by zlepšil, zlepšilo kvalitu celého potravinovo-dodavateľského reťazca otázke označovania krajiny pôvodu na etikete. Chcel by som vám vymenovať 5 dôvodov, ktoré členské štáty E, si prediskutovali a predložili. Prečo by na etikete pôvod e, nemal byť uvedený. A potom vám môžem povedať 5 iných dôvodov, ktoré e, by mali byť, pre ktoré by mal byť pôvod potraviny uvedený na etikete. Sú tu teda kontroverzné postoje a argumenty, to je pochopiteľné, nie je to jednoduchá záležitosť, vec je spletitá. Ja mám otvorenú myseľ v tejto veci, ale sú to aj záležitosti, ktoré sa týkajú nákladov na zavedenie etiketovania. Jedna vec je označiť čerstvé hovedzie meso a iná vec je označiť výrobok, ktorý obsahuje rozličné e, druhy mesa z rozličných krajín pôvodu. A to, to sa tiež predáva na vnútroevropskom európskom jednotnom trhu. Ďalej tu je záležitosť protekcionizmu, ktorý nesmie fungovať na takomto jednotnom trhu vnútroeurópskom trhu a som si istý, že je čoraz väčší počet členských štátov, ktoré by chceli označovať krajinu pôvodu na etikete a ja sa pokúsim konať podľa želaní väčšiny. Čo najskôr. Je dôležité, aby sme nepodkopávali dôležitosť tohto škandálu na vnútroeurópskom e, trhu jednotnom a nepodľahli pokušeniu zaviesť prekážky pre obchodovanie, len preto, že tu existuje tento problém s etiketovaním. Pripomínam vám, že podvody sa neobmedzujú na nejakú konkrétnu krajinu. Nedávno sme napríklad zistili, e, národné úrady zistili, že meso z Spojeného kráľovstva, ktoré bolo vyvezené do Francúzska, bolo nelegálne, pretože to bolo e, e, mechanicky separovaná hovedzina, ktorá sa nesmie predávať v niektorých členských štátoch EÚ. Máme tu uholné zákony Európskej únie, to je pozitívna vec, ale keď máme e, interný vnútroeurópsky trh, kde, je, kde sú stovky miliónov spotrebiteľov, a to je výhoda, musíme ratať aj s istými nevýhodami. A nevýhoda, nevýhody sú, že niekedy sa poruší zákon niektorej konkrétnej krajiny a to potom o, bude mať vplyv na ostatné krajiny. Je to podobne ako Schengen. Nie. Chceme zrušiť Schengen len preto, že sa zločinci presúvajú z jednej krajiny do druhej za to, že máme Schengen. To neznamená, že by sme mali Schengen zrušiť. Vnútor, no, vnútorný európsky trh je niečo podobné. Neružme ho len preto, že sa niečo zlé udialo, ale mali by sme mať striktnejšie e, sankcie a tresty a lepšie inšpekcie. Súhlasím so všetkými poslankyňami a poslancami parlamentu, že netreba strkať hlavy do piesku, že tento škandál treba naozaj e, vyriešiť, aby sa obnovila dôvera spotrebiteľov v produkty. Treba, aby sme sa poučili z tejto poľutovaniahodnej epizódy a opäť navodili dôveru v dodavateľskom reťazci v oblasti potravín, podobne ako v ostatných oblastiach často incidenty a škandály spôsobia, že sa poučíme a že urobíme veci lepšie. Existuje niekoľko operátorov eh, a obchodníkov alebo výrobcov, ktoré naozaj dokážu veľmi zničiť dôveru v krehkom hm, reťazci medzi spotrebiteľmi a eh, výrobcami potravín. Eh, ubezpečujem vás, dámy a páni, že podobné praktiky praktiky, podobné podvody je čím si proti čomu budeme bojovať a dúfame, že sa nebudú v budúcnosti objavovať. Ďakujeme, pán komisár. Ďakujem, pán komisár, to uzatvára našu rozpravu a teraz budeme mať spoločnú rozpravu o riešení spotrebiteľských sporov a je to správa pani Fontun und Hohenstein riešenie spotrebiteľských sporov online a pán Greš správa alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. A hneď dáva slovo pani Thun und Hohenstein